ktorí ukradli majetok, aby e, tak nerobili beztrestne. Ďakujem. Grazie, komisár. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, dostali sme 6 návrhov uznesení e, po tejto rozprave. E, Táto rozprava je teraz ukončená. Hlasovať sa bude zajtra na poludnie. Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu na programe. Je to správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012. La parola al Slovo má pani ministerka Krejten, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážení poslanci. Vývoj e, v Bosne a Hercegovine e, nedrží tempo s našimi očakávaniami a našimi ašpiráciami. Máme celý rad rôznych obáv a veľmi dobre vieme, že tieto zdieľa aj parlament, tak ako to bolo odzrkadlané aj v návrhu uznesenia, o ktorom budete hlasovať zajtra. Dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som špecificky poďakovala Doris Pak, za jej angažovanosť a jej nasadenie, rovnako aj expertizu a poznatky, ktoré preukázala ako vaša spravodajkyňa. Najmä v tomto je vidno veľmi pozitívny prínos, ktorý môžete mať ohľadom budúceho vývoja a to je naozaj veľmi dôležité. Naposledy v decembri rada si poznamenala, že napredovanie v Bosne a Hercegovine na začiatku roku 2012 pri vytvorení Rady ministrov na štátnej úrovni bolo pozitívne. Rovnako sme reagovali na schválenie dvoch európskych zákonov, síce o štátnej pomoci a populácii a cenze. Ale bohužiaľ je smutné, že po tomto vývoji a vlastne to tempo, ktoré bolo naštartované, nebolo zachované. Sme veľmi sklamaní tým, že napredovanie najmä v európskej agende sa zasekol a, využíva, a stále viac sa používa veľmi metúca retorika a zavádzajúca retorika. V decembri rada privítala spustenie vysokého dialógu komisie na vysokom úrovni, vysokej úrovni zo strany zástupcov Bosnej a Hercegoviny, ktorý prebiehal v júni 2012, ale celkové naplnenie cieľov z plánu po tomto dialógu nie sú naplňané. Naďalej sme znepokojení veľkou mierou um, nedôvery a nenaplňania týchto cieľov. Jedna z priorit pre Bosnu a Hercegovinu je to, aby ich ústava bola v súlode s Európskym dohovorom o ľudských právach a rozhodnutia e, judikatúry Európskeho súdneho dvora. Potrebujeme dôkazy ohľadom e, rozhodných krokov smerom k tomu, aby boli naplnené predpoklady pre dosiahnutie asociačnej e, zmluvy. Naplnenie cieľov judikatúry je veľmi dôležité, rovnako je dôležité aj to, aby, Európsk, aby Bosna a Hercegovina preukázala uspokojivé plnenie svojich záväzkov v rámci asociačnej dohody a predbežnej dohody SA. Toto je nevyhnutné skôr ako Európska únia bude môcť zvážiť akúkoľvek akúkoľvek žiadosť o členstvo. Rada rovnako počiarkla aj dôležitosť toho, aby sme vytvorili dobrý koordinačný mechanizmus preto, aby oni komunikovali s Európskou úniou vrátane efektívneho využívania našej predstupovej pomoci a zároveň zabezpečenia fiskálnej udržateľnosti. Okrem toho, ohľadom štátnej pomoci a zákona o populácii a sčítaní ľudu, tieto aspekty musia byť plne implementované. Potvrdili sme našu podporu v rámci štrukturovaného dialógu a zároveň v rámci e, stabilizačného asociačného procesu a vyzvali sme všetky relevantné orgány v Bosne a Hercegovine, aby sa zapojili konštruktívnym spôsobom do tohoto procesu. Kľúčom je, aby sme zabezpečili konsolidáciu nezávislého, e, nestranného, efektívneho a účinného súdneho systému. Tento by bol na užitok všetkých občanov v tejto krajine. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, Európska únia naďalej posilňuje svoju podporu pre, Európs- pre Bosnu a Hercegovinu a pre ich integračný proces. Súčasťou tohoto procesu sme aj potvrdili našu plnú podporu pre posilnenú prítomnosť Európskej únie na, priamo v teréne, ale politickí lídry Bosny a Hercegoviny musia zvýšiť svoje úsilie. Existujúce záväzky musia byť naplnené a vyžaduje sa ďalšie úsilie, aby bola zabezpečená stabilita a prosperita tejto krajiny lídry to držia svojim občanom, ktorí si na druhej strane zaslúžia lepšiu budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán komisár File, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, poslanci a poslankyne, pani ministerka. Dovolte mi v prvom rade poďakovať pani poslankyni Doris Pak za vynikajúci návrh správy o Bosne a Hercegovine. Minulý rok som vám hovoril, že keď hovoríme o Bosne a Hercegovine, je niekedy veľmi ťažké byť e, nadmerne pozitívny. Bohužiaľ, mám rovnaký problém aj tento rok. Ako navrhuje alebo ako poukazuje váš návrh správy, napredovanie bolo opäť veľmi obmedzené rovnako aj obavy ohľadom politických lídrov. A tu sa preukazuje nedostatok vzdelanej vízie ohľadom celkového smerovania tejto krajiny ako sa, na ako, sa, ako sa aj hovorí v návrhu, krajina zaostáva za ostatnými v tomto regióne. A práve kvôli našim obavám Európska únia zvýšila svoju angažovanosť v Bosne a Hercegovine výrazným spôsobom a zároveň sme zvýšili eh, politické, politické úsilie pre sprostredkovanie riešení na všetkých úrovniach. Počas posledných mesiacov sme zvyšovali politickú aktivitu na všetkých úrovniach, tak aby sme pomohli vyriešiť tie najakutnejšie problémy, s ktorými sa táto krajina musí vysporiadať. V skratke, musia implementovať všetky kroky v rámci cestovného plánu, ktorý bol schválený politickými lídrami v júni 2012, ktoré sú načrtnuté v niektorých záveroch rady a zároveň aj vo vašom návrhu správy. V apríli som išiel do Sarajeva a diskutoval som s politikmi o tom, ako napredovať ohľadom Sejde Vinci témy práve kvôli tomu, že tu nebolo dostatočné napredovanie eh, po našej facilitácii a našom angažovaní. Bohužiaľ som musel zrušiť tretie kolo ehm, dialógu na vysokej úrovni o prístupovom procese. Vrátil som sa s dojmom, že niektorí politici sa viac sústreďovali na stranické a etnické záujmy, než na eh, implementáciu judikatúry Sej de Vinci Vážená pani predsednička, vážení poslanci, Európska únia môže len uľahčovať a umožňovať túto diskusiu, ale je to na politických lídroch tejto krajiny, aby dostali tejto výzve a to formou úprimného a angažovaného úsilia. Súčasná situácia politickej nestability vo federácii spôsobuje, že je veľmi ťažké nájsť autentický koncenzus ohľadom zásadných a základných tém každom prípade naďalej je kľúčové, aby sa tento koncenzus hľadal. Pristúpenie Chorvátska spôsobí, že Bosna a Hercegovina bude našim priamým susedom. Teraz robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme uľahčili tieto nové fázy a zároveň, aby sme zabezpečili, že to bude úspech pre obidve strany. Mal som ministerské stretnutia s ministrami zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny a Chorvátska za týmto účelom. Okrem toho sme mali 5 ďalších technických stretnutí, ktoré organizovali moje služby, a to s oboma stranami. Napriek ich eh, cyklickým, eh, cyklickým krokom späť my sme opätovne zdôrazňovali, že naše kontinuálne nasadenie a podpora je k dispozícii, a to pre tých v tejto krajine, ktorí chcú posúvať veci vpred. Náš štrukturovaný dialog s justíciou už prináša svoje ovocie. Chápem, E, že táto snemovňa plne podporuje tento prístup, čo si samozrejme veľmi vážim. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, ora la parola agli oratori a nome dei gruppi politici per il Teraz rečníci v mene politických skupín, v mene EPP, pani Doris Pak, pani predsedajúca a pani predsednička rady, pán komisár Füle. E, odložili sme túto diskusiu o 4 týždne, dúfajúc, že sa medzi tým udeje v krajine niečo pozitívne. Žiaľ, nestalo sa tak, nič sa nezlepšilo v krajine, e, nie je dohoda v prípade sediť Finči, e, taktiež naďalej sedí vo VSB predseda federácie a nemôže sa odvolať ani na nič iné, pretože Daytonská dohoda e, neumožňuje jeho prepustenie. Taktiež máme nefunkčnú e, federáciu. E, teda dá sa povedať, že Bosna a Hercegovina je v úplne dezolátnom stave. V Bruseli politici robia všetko preto, aby pomohli ľuďom v tejto krajine, ale problém je v tom, že nechcú, aby sa im pomohlo primelo ma to k tomu, aby som predložila pozmeňovací návrh, ktorý e, je alarmujúcim signálom pre politikov. Viem, že mnohí tu v parlamente ma v tom nepodporia, ale cítim potrebu e, a cítim sa zaviazaná voči ľuďom v Bosne a Hercegovine a nevidím žiadny iný nástroj, aby som politikov upozornila na to, že tá závažná situácia e, vznikla kvôli ich nečinnosti zavedenie členstva kvôli e, neplneniu rozsudku v oblasti súdu pre ľudské práva a viedlo k tomu, že e, som pristúpila k predloženiu tohto pozoniaceho návrhu a keď toto budeme požadovať, e, nebude sa to týkať ani jediného občana priamo v Bosne-Hercegovine. Týka sa to politikov a je to takto správne našim spoluobčanom e, už nedokážeme doma vysvetliť, že posielame peniaze do Bosny a Hercegoviny, tak ako ste povedali, e, že sa tak výrazne angažujeme v tejto krajine a e, pritom politici nás tam ťahajú za nos a robia si z nás dobrý deň. Som veľmi smutná z toho, že som musela pristúpiť takémuto kroku pred predkladaniu takéhoto návoru, pretože sa cítim už 23 e, rokov veľmi úzko spojená s ľuďmi Bosny a Hercegoviny a myslím si, že krajina e, si zaslúži byť dobre e, spravovaná, aby ľudia mali prácu, aby deti mali budúcnosť a aby sa všetci vyhnaní mohli vrátiť domov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny SAD má slovo pani Boskurt. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár, pani ministerka. Eh, už nám unikla lehota za lehotou. Eh, ľudia a Hercegoviny eh, potrebujú konkrétne rozhodnutia. Zatiaľ takéto nádeje nemajú v Európskej únii. Označujeme voľby za spravodlivé, také, kde sú zastúpení všetci občania. To sú minimálne požiadavky demokracie a základných občanských práv. Preto implementácia rozhodnutia Sedik Finči je E, mimoriadne kľúčová. Keď som navštívila Bosnu a Hercegovinu, e, hovorila som s ľuďmi, ktorí e, patria k hnutiu iný. A ten mi povedal, že si myslel kedysi, že by sa jedného dňa mohol stať prezidentom svojej krajiny. Nemôžeme podporiť volanie niektorých, aby sa pozastavilo členstvo tejto krajiny v Rade Európe. Ehm, kam by sa totiž mohli obrátiť pani, pani Sediča Finči inak, aby sa uspokojili ich práva, ak nie na Radu Európy? Bosna Hercegovina ehm, stojí pevne, ale ostatní nie. Chorvátsko um, ehm, dlho vstúpi do Európskej únie. To bude mať výrazný dopad na Bosnu a Hercegovinu. Um, je potrebné, aby sa táto krajina priblížila v dôsledku e, tohto vstupu a nevzdialila. Bosna musí konať. Občania Bosny a Hercegoviny totiž trpia e, nezamestnanosťou, e, nedostatkom plnenia svojich práv. 80% obyvateľstva chce byť súčasťou Európskej únie, chcú, aby sa zachovávali a dodržiavali ich práva aj etnické, aj rôzne iné. E, sme v slepej uličke, Bosna sa nikam neposúva, ani komisia sa nikam neposúva a pritom celý tento región sa predsa len niekam posúva. E, nechceme už ďalej zavádzať občanov a Hercegoviny, už sú potrestaní dosť e, nechceme im klamať, čo sa týka aj vyhliadok od Európskej únie. Máme svoje zodpovednosti a záväzky, e, pretože e, sa to netýka len jednej krajiny, týka sa to celého regiónu. Ako môžeme zabezpečiť udržateľnosť a stabilitu tohto regiónu? Ak e, budeme chcieť, tak sa to iste podarí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz mene skupiny ALDE, pani Nates. Nech sa páči na dve minúty. pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, ja mám jednu radu. Ja chápem zúfalstvo všetkých tých, ktorí celé roky eh, sledujú vývoj v Bosne a Hercegovine a snažili sa intenzívne prispieť k zlepšeniu situácie v tejto krajine, ale bohužiaľ musíme konštatovať, že už po x raz tu neboli žiadne lehoty dodržané. Ja to chápem, pani Pak, pretože e, osoba, ktorá má svoj charakter, ktorá je dynamická, e, že sa vlastne už... Stra- vybuchne a predloží pozmenujúci návrh a vyzýva, aby sme prerušili e, členstvo Bosny a Hercegoviny v Rade Európy. A aby sme filozofiu aplikovali na finančné e, dohody ohľadne predstupovej pomoci. Chápem vás, ale nesúhlasím s vami, pani Pak. Aj keď nedostatky v Bosne a Hercegovine sú obrovské, je tu bohužiaľ istý počet členov Rady Európy, ktorí majú veľa hriechov na svedomí už veľmi dlho. Nie, a ktorí na rozdiel od Bosny Hercegoviny sú väčší a mocnejší. Viete, e, hrozba, ukazujte, ukazujeme prstom, kričme, ale nedožadujme sa prerušenia členstva. Nie, nemyslím si, že je to dobrá politika aplikovať e, dvojitý meter e, podľa toho, či je krajina slabá alebo silná. Pani predsednička, keď budete bohatá, mocná a tak ďalej a tak ďalej, ja si myslím, že toto by nemal byť príklad našej činnosti. My budeme naďalej vyvíjať tlak na orgány v Bosne a Hercegovine a použijeme aj váš prst, pani e, Pak. Ďakujem za Pani Cornelissen, 1,5 minúty. Pani predsedajúca, už od včera rečnička vypadol mikrofón, zdá sa. Už od včera sme zaznamenali intenzívne rokovanie o tom, či pristúpiť e, k silnejším opatreniam, čo sa týka členstva Bosny a Hercegoviny v Rade Európy, kvôli tomu, že sa nesplnili lehoty a to už opakovane e, vzhľadom na e, to, že krajina neuskutočňuje ústavné reformy, ktoré tak naliehavo potrebuje. Pani Pak navrhuje, aby sme požiadali Radu Európy, aby zvážila pozastavenie členstva Bosny a Hercegoviny a aby požiadala komisiu zváženie zmrazenia dočasnej dohody a taktiež financovanie tejto krajiny. Ja si nemyslím, že by sme eh, vôbec niekedy mali ehm, zvážiť zmrazenie tohto financovania, pretože tým by sme postihli iba občanov a nie vedenie krajiny. Takže v tomto požiadame o hlasovanie počastiach, ale musíme eh, konať naliehavo, musíme eh, žiadať vedenie Bosny, aby si uvedomilo, že musí čeliť dôsledkom svojej nečinnosti Jediná vec, ktorú musia urobiť, je dohodnúť sa medzi sebou, aby zabránili takémuto dianiu. Je to v ich rukách. A taktiež e, musíme taktiež vyzvať ku konaniu medzinárodné spoločenstvo, ak e, sa zmrazí členstvo a ak e, sa dohoda pozastaví, tak už krajina nebude slobodná, nebudeme sa môcť tváriť, že všetko je v poriadku že sú to nejaké iba maličkosti, ktoré treba ešte doriešiť. E, vôbec nič nie je v poriadku v Bosne a Hercegovine. Aj e, e, bosnianskí, aj medzinárodní politici si musia uvedomiť, že situácia je naozaj veľmi akutná a je potrebné konať to, čo občania Bosnej a Hercegoviny potrebujú. Ďakujem. Pýtam sa vás, pani Kornelisen, či ste ochotná prijať e, otázku formou modrej kartičky. Nech sa páči, máte slovo. Pani Kornelisen, vzhľadom na to, na čo ste poukázali vo svojom vystúpení, ako chcete odôvodniť e, rozsiahle sumy peňazí, ktoré sú vyplácané Bosne a Hercegovine, respektíve ktoré vypláca Bosna a vašim poličom respektíve ktoré voliči, e, vaši voliči platia Bosne a Hercegovine, hoci sú na tom finančne veľmi zle, tak ako zvyšok celej EÚ. Pani Kornelisen, myslím, že e, občania Bosne a Hercegoviny sú Európanmi, patria do EÚ jedného dňa sa e, stanú našim členom. Ich pokrok znamená aj náš pokrok, e, teda všetky peniaze, ktoré im dávame, e, ktorými ich podporujeme v ich infraštruktúre, v ich pokroku v sociálnej oblasti, zamestnanosti, v boji proti chudobe. Toto všetko sa napokon vráti. Je to v prospech každého jedného občana EÚ. A je to prejavom solidarity. A ja to podporujem. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Poreba zo skupiny ECR. Nech sa páči. Komisážu. Dá, pán, pán predsedajúci, pán komisár, ďakujem. My teraz analizujeme pokrok, ktorý dosiahla Bosna a Hercegovina na ceste k európskej integrácii. Nie je pochyb o tom, že táto krajina je v najhoršej situácii spomedzi krajín Západného Balkánu, pokiaľ ide o prístup. E, úrady tejto krajiny musia sústrediť svoje úsilie na dobré riadenie a na e, vybudovanie demokratických inštitúcií, e, patričný súdny systém, dobrý administratívny systém a musia bojovať proti nezamestnanosti a za zlepšenie ekonomickej situácie. Korupcia je jedným z hlavných problémov a týka sa všetkých oblastí verejného života, ale aj ob- obchodu s ľuďmi a s tovarom. A tu sú veľké etnické rozdiely. Investície na západnom Balkáne by mali garantovať stabilitu regiónu a ja dúfam, že Bosna a Hercegovina splní všetky požiadavky, ktoré sa od nej na ňu kladú. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Belder, jednu minútu v mene FED. Pekne vážený pán predsedajúci, 7. mája e, zahraničná európska služba dala veľmi takú relatívnu odpoveď, pokiaľ ide o aktivity Iránu, ako aj salafistických a vahabistických skupín, ktoré sú aktívne e, na bosnianskom teritóriu. 14. mája bosnianská vláda vyhostila druhého a tretieho tajomníka ambasády Iránu za špionáž a, a za to, že mali kontakty s mudžahídmi títo diplomanti boli odhalení. Rada a komisia, ako aj zahraničná služba, musia seriózne odpovedať na tieto vážne otázky. Druhá otázka. Myslíte si, že integračný proces, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, je možný, ak etablishment má prepojenie na Irán? Vy si myslíte, že prítomnosť vahabickej komunity nie je riziko pre bezpečnosť, pretože títo chcú žiť na základe svojich náboženských princípov a pošliapávať legislatívu krajiny. Ďakujem. A teraz chcem dať slovo pánovi Amburakisovi, ktorý za GUE prehovorí minútu. Ďakujem pekne. E, nechceme predsa e, tejto veľmi skúšanej krajine e, dať ďalšiu ranu a nútiť ju stať členom EÚ. Tým by sme iba podporovali geostrategické záujmy Európskej únie. Okrem toho kapitalistické štruktúry by mali napraviť rany, ktoré vytvorili na území bývalej Juhoslávie a potom by sa mali poskytnúť odporúčania proti etnickej diskriminácii, proti korupcii, ale mali by to urobiť tí, ktorí toto všetko spôsobili. Je to jednoducho priveľa. Európska únia rozdelila Jugosláviu a vytvorila eh, tieto nové umelé hranice, ktoré vedú k prelievaniu krvi. Ehm, tým sa iba šíri nenávisť a Teraz to vedie k tomu, že máme eh, dva hrozné protektoráty, eh, Bosnu a Kosovo. V Bosne už 20 rokov pôsobia zložky NATO a, a taktiež e, vojska Európskej únie, IFOR a tak ďalej. Bosna e, sa musí čo najviac vzdialiť e, tohto monštra Európskej únie, tak aby e, mohla byť samostatná bez imperializmu. Ďakujeme pekne. Teraz v mene nezaradených pán Klejc. Pán predsedajúci, e, bol to naozaj bláznivý nápad e, dať krajine ako je Bosna a Hercegovina e, štatút možnej prístupovej krajiny. Ide tu o krajinu, ktorá má obrovské problémy s organizovaným zločinom. Je to krajina, ktorá má taktiež obrovské problémy s korupciou. Pred niekoľkými týždňami bol Sivko Budimir, predseda Bosniecko Chorvátskej federácie, zadržaný, pretože je podozrivý z korupcie. 18 ďalších úradníkov bolo taktiež zadržaných, pretože sú dôkazy o tom, že spolupracujú s, eh, s vykonávateľmi trestnej činnosti. Taktiež sú eh, dôkazy o tom, že aj ďalší vysoké predstavitelia sú eh, zapojení do korupcie a obchodovania s drogami. Korupcia teda postihuje úplne najvyššie úrovne tohto štátu. Okrem toho je tu aj problém s a radikolujú, z rady kalizujúcim sa prvkom spoločnosti. E, to sú vahabisti. Naozaj nepotrebujeme nič také v Európskej únii. Máme svojich problémov dosť. Musíme ukončiť tento nezmysel s rozširovaním. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Posel, ten na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Nikto za posledné 10 ročia sa nevenoval s takou láskou a zanietením Bosne Hercegovine ako Doris Paka alebo aj e, prítomný e, biskup z Bania Luky. Musím jasne povedať, e, že vypočuť si taký výkrik v núdzi, ako je tento krok pani Doris Pak, mm, je potrebné to brať vážne. Musím povedať jasne, že sa to nedá riešiť len tým, že budeme hovoriť len o korupcii a nečinnosti v tejto krajine. Musíme sa spoločne snažiť rozmýšľať o tom, ako to pôjde ďalej. Niektorí tvrdia, že by sme sa mali stiahnuť. Možno by to čiastočne bola aj pravda, pretože som sa možno príliš veľa miešali do záležitosti tejto krajiny a do problémov. Na druhej strane platí, že e, v tejto krajine podľa Daytonskej zmluvy pod vedením Amerika, Američanov sme jednoducho vytvorili štruktúry, ktoré nefungujú. A Franz Josef Strauss e, povedal, že keď si zle zapnete vestu, musíte si ju najskôr rozopnúť, aby ste si ju mohli zapnúť správne. Potrebujeme federáciu troch rovnoprávnych nádor, národov, potrebujeme taktiež eh, silnejšie komúny, samozprávu, taktiež eh, vytvorenie novej mladej skupiny vedúcich politikov. My sa musíme zapojiť do tohto úsilia, eh, pretože sme výrazne prispeli k tomu, že sa táto krajina dostala do krízy. Nie len my sme však boli nečinní, aj e, títo ľudia v Bosne a Hercegovine e, sa musia sami snažiť, my to zvonku nemôžeme vyriešiť, e, pretože Bosna a Hercegovina sama zo seba znútra sa musí snažiť zlepšiť situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dám slovo na jeden aj pol minútovi pánovi Rovčekovi. Ďakujem. Nikto nečaká, že Bosna a Hercegovina a ich cesta k Európskej únie bude jednoduchá. Najmä keď zoberieme úlohu, úlohu ako zohráva dedičstvo konfliktu a veľmi komplexná inštitucionálna štruktúra tohoto štátu. Správa Doris Pakto veľmi jednoznačne hovorí, že ešte stále nás čaká veľmi veľa toho, čo treba spraviť. Ústavná reforma musí byť spustená tak, aby sa zosúladilo rozhodovanie a zároveň aby sme sa vyhli politickej paralýze ehm, teraz, ale aj do budúcnosti. Bez funkčných inštitúcií na všetkých úrovniach úrovniach. Nebude len ťažké, ale takmer nemožné plnohodnotne implementovať kľúčové reformy a modernizovať túto krajinu. E, judikatúra Seidy Finči e, jasne hovorí o tom, že e, nad rámec inkluzívnej politickej reprezentácie je nevyhnutné zreformovať celý súdny systém a zastúpenie to všetko musí byť posilnené, ale tá, tá veľkosť tých víziev, pre ktorými stojí Bosna a Hercegovina, nemôžu byť ospravedlnením pred nekonaním. Na druhej strane je to skôr výzva pre bosnianskú politickú elitu, aby zvýšili svoje úsilie, aby približili krajinu k EÚ, a to najmä v záujme bosnianskej populácie. Chorvátsko sa stane členom od 1. júla. Čierna hora e, napreduje veľmi výrazným tempom. Teraz vidíme, že dochádza aj k napredovaniu medzi vzťahom e, medzi Belehradom a Prištinou a ja si nemyslím, že Bosna a Hercegovina by mali zostať pozadu. Ale nie je to na nás, e, my chceme pomôcť, ale predovšetkým je to na lídroch Bosne a Hercegoviny, aby reálne urobili svoj kus práce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej dávam slovo ďalšiemu rečníkovi a tým je, tým je z Dartmouth. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Bosna má až do slzí naháňajúcu nezamestnanosť 43 je to opäť ďalšia veľmi chudobná krajina na východe Európy, ktorá je, stojí v poradovníku, aby sa pridala k Európskej únii. Ako náhle sa dvere otvoria pre Bosnu, tak tu budeme mať masívny prítok ľudí. Spojené kráľovstvo bude opäť raz magnetom. Naspäť doma britská konzervatívna strana tvrdí, že je angažovaná v tom, aby znížila imigráciu. Ale ako všetci veľmi dobre vieme, to je nemožná e, úloha, najmä v čase, kým zostávame v Európskej únii. A táto nemožnosť je ešte zvýraznená tým, že stále viac krajín získava európske členstvo a ako dôsledok toho ľudia majú právo na slobodu pohybu. Je to jednoducho vychperúce, že britská vláda a lejbristi, e, niekto z nich tu nie je zastúpený, ale oni aktívne podporujú Bostu a Hercegovinu v tom, aby sa pridali k Európskej únii. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Poselt zdvihol modrú kartu pre pána Roučeka. Ste pripravení zodpovedať? Pán Bosaud. Ďakujem pekne. Ja som chcel len položiť otázku kolegovi Ročekovi. O 4,5 týždňa sa stane Chorvátsko členom EÚ. Ja sa ho pýtam, či vidí nejaké šance pre zahraničnú spoluprácu s Bosnou a Hercegovinou, najmä v tých kritických hraničných oblastiach, ako napríklad Posavina, alebo v Bani Luke, alebo v iných regiónoch tak aby sme eh, mohli využiť eh, tú dynamiku z Chorvátska, keď už Chorvátsko bude členom EÚ. Ďakujem. Eh, pán Grof Dartmouth, máte dve modré karty. Ak ešte ja ešte stručne odpoviem najprv na tú otázku, ktorú som dostal, hovorí pán Rouček. Áno, vidím túto možnosť. Rozhodne by sme mali povzbudzovať toto úsilie, ale zároveň musíme si dobre uvedomovať aj skutočnosť, že pre mnoho ľudí v Bosne a Hercegovine život bude oveľa komplikovanejší, práve preto, že Chorvátsko už bude v Európskej únii a tým pádom de facto bude, bude hranica medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Takže e, naozaj to bude oveľa zložitejšie pre ľudí cestovať do Chorvátska, no a samozrejme to bude oveľa zložitejšie pre e, prepravu niektorých tovarov, ale je naozaj veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali takýto cezhraničný formát spolupráce. Nevidím žiaden iný, žiadnu cestu. A tak môžem ešte, hovorí pán Rovček, ak by som mohol položiť e, otázku pánovi Grofovi z Dartmouth, ak to príjme. E, pane, mohli by ste nám to poskytnúť konkrétne číslo. Vy ste vymalovali obrázok a vy ste hovorili, že ľudia z Bosne a Hercegoviny sú akýsi, akési riziko, akási hrozba pre krajinu, ktorá má 62 alebo 63 miliónov e, ľudí, bola to krajina, ktorá vždy bola priateľom strednej a východnej Európy. Teda máte nejaké číslo, koľko ľudí z Bosnej a Hercegoviny žijú v Británii? Ďakujem pekne. Pán Rouček, myslím si, že e, už tá základná pointa, zatiaľ ich nie je veľmi veľa, ale to je presne to, o čom hovorím. E, my práve zatiaľ dokážeme kontrolovať imigráciu si to krajín, ale ak sa Bosna a Hercegovina stane členom Európskej únie, no tak potom nebudeme mať žiadnu kontrolu nad imigráciou, ako vy a vaši kolegovia viacka tejto snemovni ste zopakovali a mne to je naozaj ľúto a hovorili si to aj s podporou komisie. Pán e, Grof z Dartmouth, máme tu aj ďalšiu modrú kartu od pani Cornelisen. Ste pripravení na zodpovedať? Pani poslanky máte slovo. Pán z Dartmouth, vo vašom prejave sa zdá, že Bosna a Hercegovina sa stane členom Európskej únie zajtra. Tak tomu rozhodne nie je. Je tu prístupový proces, ktorý e, potrebuje isté reformy a vyžaduje si reformy na strane BIH, najmä v oblasti e, ľudských práv, e, správy zákona, presadzovania práva, hospodárskej súťaže. To všetko je nevyhnutné skôr, ako sa stanú súčasťou slobodného spoločného trhu. Vy to nechcete pre občanov Bosne a Hercegoviny? Vy naozaj chcete aby táto vidina, táto vízia dobrej reformy im bola vzatá a vaša, vaše chápanie zákona o tom, ako má človek milovať svojho suseda, svojho blížneho, to sa uplatňuje len na Britov a už na nikoho ďalšieho na európskom kontinente? Ja by som si myslel, že sa... Ja, mal som pocit, že som to veľmi jednoznačne povedal. Dokonca veľmi jednoznačne som to vysvetlil. Že moja strana je proti tomu, aby Bosna a Hercegovina sa stala členským štátom Európskej únie. Ale my sme ešte okrem toho proti tomu, aby sa Macedónsko, Srbsko a predovšetkým Turecko, Albánsko, Čierna hora a samozrejme Turecko predovšetkým, aby sa tieto krajiny stali členmi Európskej únie. No a to samozrejme je základná pointa. No a druhý bod, ktorý by som chcel povedať, a to som chcel len stručne argumentovať, ak by Bosna a Hercegovina sa mala predať do Európskej únii zajtra, potom by, by ste hovorili, že už neskoro namietate. Preto namietame teraz, kým ešte nie je neskoro, kým to ešte veľmi jednoznačné. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Andreas Mülzer. Máte minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. S Bosnou a Hercegovinou Eh, máme dočinenia s decentralizovaným štátom, eh, kde eh, je moc v, v rukách decentrálnej vlády. A tí, ktorí nechcú ostať v tejto krajine, Bosniaci chcú väčšiu mieru centralizácie. Toto sa jedná jednoducho ignorovať, aj keď Brusel už celé roky z multimilionovými eh, sumami chce urobiť z tejto krajiny multietnický štát, bezúspešne však, eh, keď eh, však chceme byť naozaj presní. Ani Srbsko v tomto smere nie je úplne imúnne. Eh, pretože eh, máme príklady z minulosti, ktoré eh, naznačujú, že aj v tejto krajine sú veľmi podobné problémy. Dochádza tam k závažnému porušovaniu ľudských práv, aj nie sú ochotní ani uznať právo na seba určenie v Bosne a Hercegovine. V tejto krajine sú veľmi výrazné tlaky v rámci tejto krajiny. Táto krátkozraká politika teda by sa mala čoskoro skončiť, pretože nikam nevedie. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník je pani Basescu. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pán komisár. Podporujem rozširovanie EÚ na východ, ako aj o západný Balkán. Ale Bosna a Hercegovina je jediným štátom v regióne, kde nebol dostatočný e, pokrok v procese európskej integrácie. Hlavnou príčinou je nedostatok vízie, pokiaľ ide o cestu, ktorou by sa táto krajina mala uberať. Administratívna organizácia krajiny ešte stiažuje rozhodovací proces v krajine. Sú pochybnosti, pokiaľ ide o schopnosť Bosny a Hercegoviny fungovať ako skutočný štát, a to tak medzi politikmi, ako aj medzi občanmi. Ale rozdiely a divergencie medzi politikmi a ich vlastnými záujmami, ktoré majú prednosť pred národnými záujmami, e, môžu zastaviť celý tento proces tak, ako je tomu aj v Moldavsku Takže e, či už ide o rozširovanie na východ alebo na, o západný Balkán, politici majú problém dosiahnuť konsenzus. E, situácia menšín je tiež znepokojujúca. Ústava umožňuje iba Bosňanom a Srbo-Chorvátom uchádzať sa o, o prezidentský post alebo miesta v parlamente. Ďalej je tu E, nero, veľká nerovnováha. Ďakujem. A teraz dám slovo na jeden aj pol min- jednu aj pol minúty pani Fajony. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, Bosna a Hercegovina E, nám uniká e, štát je politicky paralizovaný, politické elity nedodržiavajú svoje záväzky, čo sa týka plnenia európskych reforiem. A e, dôsledky na svojich pleciach nie sú žiaľ občania. Správa pani Pak dokazuje, aká je situácia v tejto krajine. Ja však nemôžem podporiť jej návrh, ktorý je podľa mňa veľmi radikálny, aby Bosna a Hercegovina bola vylúčená z Rady Európy. Podľa mňa to nič nevyrieši. Faktom je, že tento štát sa posúva z jednej politickej krízy do e, ďalšej. To sa však musí zmeniť. E, bola by som rada, keby sa z tejto krajiny stala členská krajina EÚ, ale keď hovoríme o rozpade tejto krajiny, to nikam nevedie. Ehm, Bosna totiž môže fungovať aj v takéto podobe, ako e, zložená z viacerých prvkov. E, nemôžeme e, im však dávať žiadne falošné prísľuby. Čo sa týka vstupu Chorvátska do EÚ, tým sa Bosna stane priamým susedom našej rodiny. Mm, máme tu dnes zástupcov írskeho predsedníctva a vyzvali sme ich, aby podporovali zjednodušený prechod cez hranice aj pre Chorvátov iba občanským preukazom eh, eh, z Bosnej a Hercegoviny. Nesmieme eh, teda týchto ľudí nejako trestať kvôli zlyhaniu ich politikov. A politici v Bosne a Hercegovine nesmú uprednostňovať svoje vlastné krátkozraké ciele pred záujmami ľudí, pretože ľudia si zaslúžia blahobyt. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kukan.

Máme tu šiestich poslancov, ktorí sa prihlásili do diskusie Catch the Eye. Teraz dám slovo všetkým šiestim. V prípade, že dodržia svoj rečnícky čas, ktorým je jedna minúta, najprv má slovo pán Banky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, Bosna a Hercegovina je naozaj vo veľmi zložitej situácii. Je to krajina, ktorá je federatívna, je zložená z malých enkláv, malých etník a je veľmi zraniteľná. Tri etnity tu žijú, tri etnika spájajú túto krajinu a ich vzťahy sú veľmi zložité. Ja pochádzam z Maďarska, žijem v Moháči. To je malé mesto a naša situácia bola veľmi porovnateľná. Mali sme tu Chorvátov, Srbov, Nemcov a e, etnických Maďarov. Všetci žili v jednom meste. A je, to len, je mnoho ďalších miest, kde situácia je podobná. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že musí dôjsť k stabilizácii situácie a pevne veríme, že k tomu dôjde čo najskôr. Pevne verím zároveň aj, e, že diskusie a rokovania sa budú napredovať pružnejšie dopredu, tak aby sme umožnili tejto krajine pristúpiť k Európskej únii e, v každom prípade si myslím, že ako Európska únia nemôžeme mať žiadnu inú pozíciu, čo sa týka Bosny a Hercegoviny. Musíme mať neustále na pamäti, že 1. júla sa k nám pridá Chorvátsko a teda ďalšie vzťahy s Bosnou a Hercegovinou budú iba kľúčovejšie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom je pán Weinholz. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som vďačný za to, že máme túto pokrokovú správu. Inak by sme e, totiž ešte o mnoho menej hovorili o Bosne a Hercegovine. E, tragické je najmä to, e, že sa znížila pozornosť, e, ktorú venujeme tejto krajine. E, je to nespravodlivé voči tejto krajine. Od Daytonskej dohody je e, táto krajina v slepej uličke. Všetci dúfajú, že sa nám podarí do, dostať túto krajinu do slepej uličky a že im dáme vyhliadky na členstvo EÚ. Krajina je však multietnická a sú tam eh, dosť veľké spory, čo sa týka prevažovania pravomoci tej ktorej komunity. Eh, je to komplikovaný problém. Situácia by sa zmenila iba, ak by sme Bosne a Hercegovine venovali väčšiu pozornosť eh, a aby sme taktiež vyvíjali potrebný tlak na to, aby sa hľadali nové riešenia. Najmä nesmieme nechať túto krajinu osamotenú, pretože inak ju prenecháme extrémistom. Ďakujeme. A poslanec Kačín má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený e, pán minister, pán, pani ministerka, pán komisár. E, v duchu pristúpenia Chorvátska e, by sme mali umožniť, aby Bosna a Hercegovina si zachovala svoje, prechod, teda svoje opatrenia ohľadom prechádzania hraníc s Chorvátskom, a to aj po 1. júli. Ľudia by mali mať právo vstúpiť na chorvátske územie len so svojím preukazom, keďže Chorvátsko pristupuje k Európskej únii a nie do Schengenu. Mali by sme preukázať väčšiu mieru solidarity s občanmi Bosny a Hercegoviny a mali by sme napomôcť hospodárskej obnove a najmä kontaktami medzi e, ľuďmi na ľudskej úrovni. Zároveň nie je nevyhnutné vystúpiť proti pozmeňujúcemu návrhu číslo 7 e, spravodajky, ktorá, e, ktorý volá po pozastavení členstva Bosnej a Hercegoviny v Rade Európy. Potrebujeme uľahčiť ústavnoprávne zmeny v Bosne a nemali by sme ďalej túto krajinu izolovať. A to tým, že nejako budeme identifikovať túto krajinu a dávať ju na jednu loď s Bieloruskom. Je to jediná krajina v Európe, ktorá zatiaľ nie je členom Rady Európy. Doris tu si zašla priďaleko e, mali by sme diskutovať o drastických pozmeňujúcich návrhoch na pôde AFETu skôr. A mali by sme e, napriať ruku občanom Bosny a Hercegovine, nemali by sme zrušiť fondy IPA pre túto krajinu, ktorá nemá ústavnoprávne možnosti, aby zobrala svoj osud do svojich rúk. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Paška. Nech sa páči minútu

naša pomoc a podpora budovaniu civilizovanej občianskej spoločnosti v bosne a hercegovine totiž nemá alternatívu aj keď je ťažká a zložitá a komplikovanejšia ako v susedných krajinách. ďakujem za pozornosť. ďakujem pekne a ďalší rečník je pán Blahoželám Bosne a Hercegovine za to, že urobila malý pokrok smerom k splneniu politických kritérií. Čím väčší je odpor tejto krajiny voči EÚ, tým lepšie, podľa mňa. Zvlášť treba odolať pohybu smerom k liberálnemu hospodárstvu od hospodárstva slobodných podnikov a malý pokrok sa urobil aj smerom k slobode pohybu, čo Mm, tiež pokladám za chválihodné. Hovorí sa ale, že je, ide o slobodu v rámci Bosnia a Hercegoviny. Ak ste Chorvát alebo Bosniak, tak mu, premyslite si to dvakrát, kým budete cestovať cez niektoré eh, časti Srbskej republiky. Táto zmienka uh, možno je vzdielaným pohľadom. Znamená to, že je tu trojnásobné e, rozdelenie obyvateľstva a politická spolupráca je minimálna. Bolo by dobré, keby takáto rozdelená krajina e, sa dostala do EÚ. Samozrejme, že je to pre nás poučenie. Rozdelený štát sa nedá ovládať ako Švedik, v e, Štokholme. Zrejme takéto, sú takéhoto názoru práve teraz. Ďakujem pekne. Zenka chcem poďakovať za túto diskusiu, pretože ukazuje, že situácia v Bosne a Hercegovine nie je uspokojivá pre nikoho z nás, ale otázka, ktorá sa vynára, je zásadná. Znamená to skutočne, že táto krajina by nemala mať perspektívu vstupu do EÚ? Podľa mňa by tam mala byť takáto perspektíva, pretože inak Európska únia stratí dôležitý nástroj na ovplyvnenie situácie v tejto krajine. Keď hovoríte o tejto krajine, tak treba mať na zreteli historický kontext a etnický kontext. Myslím si, že je oveľa lepšie, ak sa oni prepracujú do Európskej únie svojím spôsobom, ako by sa mali snažiť, ak splnia všetky potrebné normy a nie nechať to len tak na voľný vývoj. Ďakujem pekne. Dostali sme sa na konci rozprávy a pán Füle má slovo. Pán predseda, vážení poslanci, Niekedy je mi ľúto, že nemôžem sledovať ten pripravený test. Dúfam, že ma nebudem mrzieť tento pokus nedržať sa textu. Uh, Vážený kolega hovoril o slobodnej, slobode pohybu. Nebudem hovoriť, o, ho nazývať menom. Zvyčajne sa snažím vyhnúť sa prognózam a konkrétnym dátumom e, v nejakých procesoch. Snažím sa tomu vyhnúť. Mohol by som teraz požiadať o výnimku. Dúfam, že kolegovia ma ospravedlnia. Bosna Hercegovina ešte nepodala žiadosť na to, aby sa stala členom Európskej únie. Ak budú teda tie podmienky správne, uvidíme o pár mesiacov, je to v ich rukách a rada potrebuje zvážiť E, takúto vec. Tiež by tam mala byť dohoda, stabilizačná dohoda, dohoda o pridružení, potom e, je to do, ide to do komisie. Ak všetko pôjde hladko, tak e, môžeme otvoriť tieto rokovania o pridružení. Môžu to byť nejaké sklzy, pretože tu máme ešte priority, ktoré treba prekonať v takýchto rokovaniach. Potom sa robí ročný screening, ďalšie 4-5 rokov sa rokuje Eh, a potom sa ratifikuje proces prístupovej zmluvy plus členské krajiny majú možnosť až do 7 rokov od vstupu chrániť ich vnútorný trh, trh proti slobode pohybu. Ak všetko je teda v poriadku, ak všetko prebieha v poriadku 17 rokov od dnešného dňa uplynie. To znamená, že tu treba mať naozaj silnú víziu a mm, očakávať, e, aké sa môžu vynoriť problémy. Na základe mojich skúseností nevidím nejaké problémy e, ani v prípade krajiny, ktorú poznám najlepšie, Spojeného kráľovstva. Takže tri veci máme e, zodpovednosť a záväzok smerom k Bosne a Herce, Hercegovine. My sme im nariadili 95 eh, pravidel, je tu náš záväzok a tento dátum, tento dohoda, pardon. Takže toto, bolo, toto sa týkalo mieru v Bosne a Hercegovine. Čas nastal na to, aby sme sa zamysleli nad ďalším rámcom e, na transformáciu Bosny a Hercegovinu. Rozšírenie je najsiernejším stimulom transformácie, ktorý máme. Nie je to Dayton, je to rozšírenie Prostredníctvom rozšírenia sme schopní riešiť mnohé z týchto problémov, na ktoré sa sťažujeme v komisii. Musíme ísť im pomôcť, aby prešli cez ten most do Európskej únie e, prostredníctvom procesu rozšírenia. Ten most sa mimochodom nazýva uh, Ehm, ale k tomu sa ešte vrátim. Po druhé, je dôležité vidieť, čo sa deje v tomto sam- regióne samotnom. Smerujeme k vonkajšej hranice Európskej únie a Bosna a Hercegovina, zvyšok regiónu určité dohody ukazujú medzi Belehradom a Prštinou, že je tu určitý spôsob Ukazuje sa, aké dôležité sú európske perspektívy a ako veľmi veľký je tento potenciál v rozširovaní ako transformačnom nástroji. Potrebujeme pomôcť Bosne a Hercegovine, aby nezostala krajinou, ktorá bude bokom ktorá, kde nebude žiadny vývoj nad rámec Daytonskej dohody, začal čo zvyšok alebo okolie sa pohybuje v rámci EÚ. E Tretí prvok. Niekedy e, hovoríme, že sú tu len prekážky, aké sú prekážky v prístupe EÚ, ale toto je dôvod, prečo ešte nemáme stabilizačnú dohodu a dohodu o pridružení, pretože samotný druhý deň, keby táto dohoda vstúpila do platnosti, tak by sme museli začať proces pri porušení pravidel. Bosna a Hercegovina si neplní svoje medzinárodné záväzky. Musíme to povedať jasne. A to nás privádza k správe, k návrhu uznesenia a tiež k pozmeňujúcim návrhom. A ja teraz e, nechcem byť súčasťou tej diskusie, kde boli dva či tri návrhy označené za správne ale či ja súhlasím s tým, že nastal čas na to, aby sa spustil nejaký alarm, pokiaľ ide o Bosnu Hercegovinu? Áno, ten čas nastal. A hoci som počul mnohých z vás hovoriť o týchto pozmenujúcich návrhoch a povedať, že to nepodporíte, ja som nepočul žiadne alternatívy z vašej strany. Nič také. Uh, som nepočul žiadny návrh, ako umožniť Bosne a Hercegovine plniť si svoje medzinárodné záväzky. Čakajú nás parlamentné voľby o niekoľko mesiacov na budúci rok. Čo urobíme potom? Čo ak e, budeme mať ďalšie parlamentné voľby v Bosne a Hercegovine? Bez toho, že by si oni plnili záväzky vyplývajúce z rozhodnutia Európskeho e, dvora pre ľudské práva, e, tak potom až vtedy spustíme alarm? Nastal čas, aby sme to urobili teraz, nie je hroziť, ale urobiť e, dve veci a to veľmi jednoznačne. Musíte rešpektovať rozhodnutie Európskeho súdu a ústavy. vyplývajúce z teraz tohto rozhodnutia, pretože inak nielenže nebudete môcť e, podať žiadosť o vstup, do EÚ, ale navyše porušíte medzinárodné záväzky, nebudete si plniť svoje medzinárodné záväzky. A v rámci tohto kontextu, teda v rámci uplatňovania e, týchto rozhodnutí a dočasných dohôd, Druhé jasné posolstvo z našej strany je, že my sme vaši partneri a chceme vám pomôcť už sme dokázali, ako vážne myslíme tú vašu cestu cez most. A ak to nestačilo, tak v poriadku, z našej strany zdvojnásobíme snahu, ale potrebujeme spoločnú víziu aj na vašej strane, pretože potom to bude na vás splniť očakávania vašich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. V mene rady pani Creighton. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem za takú pochmurnú rozpravu, pokiaľ ide o našo náš kolektívny pocit sklamania, ale myslím, že bolo to aj konštruktívne a užitočné z pohľadu rady a určite to bolo užitočné pre komisiu. Chcela by som zopakovať, že EÚ eh, je jednoznačne eh, za európskou perspektívu pre Bosnu a Hercegovinu a musíme sa možno trošku na to pozrieť trošku s odstupom. Pripomenúť si, že ktorákoľvek európska e, krajina má nárok na vstup do EÚ, keď splní kritéria. Nie je to teda otázka nejakých súčasných členských štátov EÚ, ktoré určujú, či nejaká krajina môže, či je európska, alebo či by sme mali rozšíriť EÚ, je faktom, že sme odhodlaní a sme mimoriadne odhodlaní pokiaľ ide o európsku perspektívu krajín Západného Balkánu, nielen vzhľadom na naše záväzky vyplývajúce zo Solúnskej deklarácie, e, ktorú si pripomenieme špeciálnou konferenciou predsedníctva tento piatok v Dubline, kde bude aj premiér, ale ako povedal komisár Füle, Vzhľadom na naše záväzky a naše zodpovednosti ako partnerov e, vyplývajúce z Daytonskej dohody. E, takže naozaj sa musíme nad tým zamyslieť. Ako medzinárodný aktér, ako aj ako európsky susedia a partneri máme zodpovednosť voči všetkým krajinám Západného Balkánu a najmä voči krajine ako je Bosna a Hercegovina, ktorá bola tak rozdelená a ktorá stále ešte E, má pred sebou také veľké výzvy a také prekážky, ktoré musí prekonať, aby zblížila svojich ľudí a aby e, sa opäť zjednotili ako súčasť európskej rodiny. Ako som povedala na úvod, EÚ bude podporovať krajinu, posilníme našu e, prítomnosť v tejto krajine, to je jasné. Ale súhlasím s mnohými poslancami, vrátane spravodajkyne, pani Pak, pani Boskurt, pánom Kukanom a mnohými ďalšími, ktorí povedali, že zodpovednosť za pokrok ehm, v Bosne a Hercegovine majú jej lídry a inštitúcie. A je to tak vždy. A myslím, že EÚ dokáže pomôcť, byť konštruktívna, byť angažovaným partnerom, ale nemôžeme nahradiť e, potrebné aktivity zo strany politického vodcovstva, politických vodcov v krajine. Reformy sú kľúčové. Sú tam reformy, ktoré idú e, teda sú tam reformy, napriek tomu, že tu niekto tvrdil opak. E, vychádzajú z našho systému hodnot, hodnot, e, rešpektujúcich demokraciu, ľudské práva, práva menšín, právny štát. To sú hodnoty, na ktorých sa zakladá Európska únia a je to len správne, že e, pracujeme a pozbudzeme našich partnerov, našich spolueurópanov mimo EÚ, aby chceli realizovať tieto hodnoty vo svojej domácej situácii pre prospech svojich občanov. A ja tu nechcem hľadať nejaké výhovorky a nemyslím si, že niekto túto v snemovni bude hľadať nejaké výhovorky, e, prečo by sa nemali realizovať tieto spoločné hodnoty. Reformy sú dôležité nie preto, že my ich žiadame, ale preto, že sú v úprimnom záujme krajiny a jej občanov. Takže Myslím, že to tu správne zaznelo, že toto nie je nejaký proces, ktorý sa dá realizovať z večera do rána. Netreba sa obávať. Myslím, že už je to 10 rokov, odkedy sa Chorvátsko vydalo na svoju cestu e, smerom k vstupu do EÚ a e, chvala Bohu, Chorvátsko sa 1. júla k nám pridá. Ostatné krajiny v regióne tiež robia pokrok Ehm, obzvlášť ako sme pred pár týždňami tu diskutovali ehm, v prípade Srbska, Kosova a myslím, že práca vysokého ehm, predstaviteľa a komisára Füleho musí byť v tomto parlamente vyzvihnutá za ich odhodlanie a vytrvalosť, ktorá pomohla tejto dohode. Ale samozrejme máme ešte pred sebou veľký kus cesty. My sme ale odhodlaní dosiahnuť pokrok a realizovať záväzky, e, ktoré sme dali našim spolueurópanom. Ako som už spomínala, budeme mať v Zápline e, konferenciu tento týždeň na pripomenutie si Solonskej deklarácie. Ja myslím, že je to čas vhodný na zamyslenie. Včera v pléne sa hovorilo o tom, že človek vždy môže stúžiť po utopii, po ideálnej situácii, ale v prípade rozšírenia, najmä pokiaľ ide o západný bank, Balkán, treba si pripomenúť, kde sme začali. E, musíme si pripomenúť krvi preliatie, vojnu, tragédiu, ktorá sa stala na našom Prahu, tak povediac, a to nie tak dávno. A aký pokrok sa vo všeobecnosti v tomto regióne dosiahol. A tento pokrok, či je to Chorvátsko, či je to Čierna hora alebo ďalšie krajiny, ktoré pomaly, ale isto sa uberajú na cestu k integrácii do EÚ, určite budú ašpirovať e, e, tak, e, ako teda Bosna chce sa chce zrealizovať tieto svoje nádeje. Chcem poďakovať parlamentu za vašu angažovanosť, Myslím, že práca, tá niekedy tichá práca spravodajcov a ľudí, ktorí sa skutočne angažujú e, s jednotlivcami, s občianskou spoločnosťou, s politickými stranami na úrovni vlád. Vaša práca je veľmi cenná a e, opakuje tú potrebu reforiem a e, čo môžu z toho občania a krajina získať, aké, akú odmenu. Pani eh, Pak hm, navrhla ten podmienečný návrh týkajúci sa nejakého pozastavenia v eh, prípade Bosnia a Hercegoviny eh, a Európskeho súdu pre ľudské práva. My k tomu ako rada nemáme žiadne stanovisko, ja chápem, o čo vám ide, ale súd pre ľudské práva musí byť e, miestom na odvolanie pre občanov a ja sa obávam, že možno by to bolo kontraproduktívne, ale rada si viac od parlamentu k tejto veci vypočujem. Chcela som ešte raz poďakovať parlamentu. E, e, mali by sme sa zamyslieť nad tým, aké dôležité je pre všetky inštitúcie EÚ, aby spolupracovali, aby naďalej sa konštruktívne angažovali. Myslím, že vieme, že riešenie, ktoré bolo Bosne a Hercegovine ponúknuté som pôvodne Daytonskej dohody a potom som našej angažovanosti na úrovni EÚ na ceste k európskej integrácii, že to nefunguje a myslím, že musíme veľmi pozorne počúvať E, veľmi úprimné návrhy poslancov ako pán Rovček, pán Posel, pokiaľ ide o skutočnú potrebu ústavnej reformy, spomínal to aj pán komisár. Ja som naozaj presvedčená, že musíme sa uberať touto cestou. Je potrebný nový prístup v Bosne Hercegovine. Myslím, že takýto konsenzus tu v parlamente máme. A treba nájsť novú cestu, cestu, ktorá bude rešpektovať všetky komunity ľudí, z rôznych, e, rôznych pôvodov, aby sa prekonal ten, tá, prekonala tá politická pátová situácia, ktorú e, sledujeme už veľmi dlho. Takže e, teším sa, že budem úzko spolupracovať s vami všetkými, aby sa nám to podarilo dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, mali sme tu návrh Eh, uznesenia na záver rozpravy a preto eh, rozprávu